na ekologické paliva, čo neznamená, že máme dostatočnú produkciu, to je len 10 našich potrieb, e, ostatné paliva sa importujú a to vedie k ničeniu dažďového pralesa v Amazónii. Ak by sme vážne brali všetky tie inštitúcie, museli sme Museli by sme napríklad upustiť od tohto šialeného sťahovania medzi Bruselom a Štrasburgom, museli by sme prestať používať napríklad súkromné lietadla a tak ďalej. A v toto všetko, čo tu zaznieva, je len populizmus a pokritectvo. Ďakujem. Thank you, Mr. Georgio. Ďakujem, pán Georgiou. Minúta. Vážená pani von der Leyen, Pripomenuli ste nám e, dnešnú situáciu. Musíme e, spoločne podporovať európskych občanov, zabezpečiť e, sociálny štát, podporovať práva pracujúcich. Bola banková kríza, ktorá spôsobila obrovské problémy v Európe. Povedalo sa aj veľa falošných slov o tom, čo sa deje v prípade Erdogana, e, Cypru, ale aj Sýrie napríklad v zásade vidíme, ako sa transujú v regióne, o ktorom hovorím, prírodné zdroje. Ako môžeme napríklad povedať, že je Erdogan náš strategický partner? A máme tu aj migračnú krízu. Ľudia, ktorí prichádzajú o svoje životy, svoje obeťami. Počúvajte ma pozorne, prosím. Erdogan nie je našim partnerom, je to nešťastie a škodí to Európe. Kolegyňa a kolegovia, prosím, dodržiavajte časovú lehotu, pretože každý aj je ohrozené a

aby nemuseli byť riadení byrokratickým spôsobom z bruselu. Uh, dear friends from the united kingdom good luck happy christmas and happy new year. Pán Vážená, pani predsedníčka kolegyne, kolegovia, Európska komisia pani predsednička von der Leyenová predložili veľmi ambiciózny program a práve toto potrebujeme. Odvahu, orientáciu. Ďakujem pekne, pani von der Leyen. To je presne to, čo v Európe potrebujeme, čo Európu eh, môže pohnúť smerom dopredu. Ale potrebujeme na druhej strane aj radu. Eh, milý pán eh, predseda rady, milý pán eh, Michel. Aj pán Juncker mal v minulom období veľmi dobré nápady, ale čo všetko sa nedalo dokončiť, pretože rada nedokázala prijať žiadne rozhodnutie, ku koľkým omeškaniam došlo, pretože členské štáty e, neprijali rozhodnutie a nepodarilo sa im dohodnúť sa na väčšinovom hlasovaní. Ani na čas e, sa nepodarilo rozpočet e, prijať, koľko vedeckých projektov sa nepodarilo zrealizovať, koľko tón CO2 sa nepodarilo ušetriť, pretože e, nestíhate príjmať rozhodnutia. Takže poprosím, vneste trochu pohybu do rady, pretože tento pohyb Európa nevyhnutne potrebuje. Pani Dali, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Dúfam, že e, lídry EÚ sa zaviažú splniť e, ciele do roku 2050, ale Polsko sa na tom nechce podielať ale obávam sa, že, a dúfam však, že toto bude len otázka času, kým sa to vyrieši, tak aby všetky členské štáty boli ochotné plniť e, tieto záväzky. Dúfam, že budete mať odvahu tlačiť na e, tento prechod prostredníctvom, prostredníctvom konkrétnych opatrení. Um, a Európska zelená dohoda. To je krok správnym smerom, ale ak sa členské štáty domnievajú, že toto je cesta vpred, musia do toho aj investovať. Vieme, že sú výzvy, ale tie predstavujú aj príležitosti a e, závisí to od toho, že budú postupovať všetky tri inštitúcie a členské štáty e, spolu. Ďakujem pani predsedajúca. Dve 137 to sú miliardy, ktoré sa plánujú na rozpočet 2001 až 2007. Týmto návrhom Fínsko znásobilo rozdiely, neuspokojila ani e, parlament, ani tie menšiny mimo parlamentu. Musíme všetci e, prispieť k tomu, aby sme Európu pripravili na výzvy 21. storočia. Pán predseda Michel. Predsednička preruše. Pani uh, poslankyňa, mohli by ste spomaliť. Pán predseda Mišel, šéfovia štátov a vlád vám zverili zodpovednosť vyriešiť kvadratúru kr- kruhu. A prvá výmena včera večer bola veľmi plodná medzi nami a sme pripravení vás podporiť. Parlament má aj odpoveď na tú otázku 27 členských štátov, potreba vlastných zdrojov. EÚ potrebuje vlastné zdroje, ktoré prispiejú k našim politikám a dajú nám manevrovací priestor. Tento prienik medzi členskými štátmi, komisiou a parlamentom je presne v tom problém. E, to, nie je, to je to riešenie. Takto môžeme dosiahnuť dohodu. Ďakujem. One and a half minutes for Madam Dowding. Pani Dowding, minúta a pol. Ďakujem, pani predsednič, predsedajúca všetci, čo si myslíme, že Európska únia ponúka čo najlepšiu budúcnosť e, pre naše národy. Bohužiaľ, všetci tí teraz musíme e, čeliť e, Brexitu. Ide o dojednanie dohody o, o, o obchodovaní a vzťahoch medzi Európskou úniou a e, Spojeným kráľovstvom, ale teraz, už teraz e, sa nová britská vláda začína vyhrážať a e, uvádzať rôzne výhrady a v podstate čelíme možnosti, že sa dokonca na budúceho roka nepodarí dohodnúť pravidlá odchodu Ide o to, aby všetky národy spolupracovali e, v záujme občanov e, proti globálnym e, firmám a v záujme spravodlivosti. Ide o to, aby inštitúcie chránili ľudí proti milionárom a korporátnej moci Mnoho ľudí v Spojenom e, kráľovstve sa naďalej bude inšpirovať tým, čo robí Európska únia v tomto smere. Ďakujem. Pán Vilímsky, minút. Ďakujem, vážené dámy a páni, keď si tak počúvam vaše príspevky, mám taký dojem, že e, napriek e, nulovým e, úrokom nie je žiadna kríza v Európe, nie je žiadna migračná kríza, nie je žiadna iná kríza. Existuje len klimatická kríza podľa vás. Dobre, tak o nej hovorme. Minulý krát v Štrasburgu ste to označili, túto klimatickú krízu, za núdzovú situáciu. To je veľmi prehnaná reakcia v mojich očiach, ale dobre, e, keď teraz tá celá európska nomenklatúra, všetci lídry nasadnú do čartrového lietadla a potom ešte majú plné ústa klimatickej krízy. Nož e, to je e, nehorázna. Tieto dva sídla, Brusel, Štrásburg, treba zredukovať na jedno sídlo, neponechať aj naďalej tento putovný cirkus. Naozaj prosím, choďte do garáže v tomto parlamente. Koľko šesť valcov 8 valcov, koľko motorových eh, drahých vozidel tu eh, stojí ako vo filme Fast and Furious a pritom sa zasadzujete za eh, klimatickú neutralitu. Pán Epping, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, milý Mišel, poznáme sa už a naozaj ste boli sklamaní, pokiaľ ide o, výsledky klimatického, klimatického konferencie v hm, Madride, ale e, pozrime sa na ekologickú e, stopu takéhoto e, klimatického samitu 60 tisíc tón CO2 a toto je tiež klimatický cirkus tieto rokovania COP budúci rok v k, v, Glasgow, v Glasgowe, možno v Edinburgh, v Japonsku. už toto je kvázi ako podujatie Formuly 1 a rozdiel je, že emisie CO2 podujatia pretekov Formuly 1 sú podstatne nižšie než tie, ktoré produkujú účastníci COP e, hm, chceme sa dopracovať e, k klimatickej neutralite. Už tak vyzývam účastníkov klimatických samitov, prestante sa stretávať. Zoberte si príklad z Formuly 1, kde už neutralizovali e, klimatické vplyvy. Pán Faráš. Od roka po e, roka konečne opustíme e, tento žalár národov na konci januára a nestaneme sa tretiou krajinou, ako hovoríte. Budeme nezávislou krajinou, ktorá vládne sama sebe a E, ne, e, nepodarí sa vám jednoducho e, toto oslabiť. Nebudeme ovládaní byrokratmi ako Michel alebo von der Leyen ktorí sú nezaujímaví, ktorých e, ľudia odmietajú. Je vynikajúca správa, že aj z Polska prichádza posolstvo, že väčšina Poliakov si myslí, že by sa mala lepšie mimo Európskej únie. Brexit je koncom tohto e, projektu. My sa teraz ujímame vedenia. Budeme hovoriť o Európe suverených štátov, ktoré spolupracujú, e, ale nebudú zviazané E, takýmto spôsobom. Um, Nuž, e, takto si veľa priateľov e, neurobíte, keď budete hovoriť o ľuďoch, že sú absolútne nezaujímaví. Myslím si, že to nevyjadruje žiadny rešpekt voči tým, ktorí sú tu prítomní. Nuž, ja som teraz v predsedníckom kresle a e, chcela by som len obhájiť túto inštitúciu aj svojich kolegov. Neboli sme bez tvári, e, vyjadrovali sme sa veľmi jednoznačne. Pán Olbricht, e, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem len povedať, že som z Polska a som celkom prekvapený tým, čo som počul o mojich spoluobčanoch v Polsku, že vraj chcú odísť z Európskej únie. To je pre mňa novinka. Možno, hovoril, možno sa tu hovorilo o inej krajine. Pani predsedajúca a pán predseda, tri e, veci, tri pripomienky. V prvom rade by som e, chcel vyjadriť e, obrovskú vďaku za to, pán predseda, že ste e, e, boli ochotní e, dohodnúť sa s nami o tom, že sa budeme ďalej rozprávať o viacročnom finančnom rámci a to je prejav ochoty spolupracovať. A potom by som chcel ešte vyjadriť vďačnosť rade za to, že nezavrela dvere nám pred nosom po tom, ako prišiel návrh fínskeho predsedníctva, pretože to je v podstate také východisko, ale nie je to dobrý základ e, pre ďalšiu prácu. Je dobré teda, že rada nerozhodla definitívne o tejto otázke, že budeme musieť pokračovať v práci. A po tretie, to je veľmi dôležité politické rozhodnutie. Hovorím tu o Brexite, pochopiteľne. S tým súvisia aj veľmi dôležité finančné rozhodnutia. Ďakujem, pani predsedajúca. Výsledok britských volieb ukazuje jasne, že v dolnej snemovni je dostatočná väčšina na schválenie dohody o odchode a na dokončenie Brexitu do konca januára. Samozrejme, je to smutná chvíľa v histórii Európy, ale je to aj eh, demokratická voľba, ktorú musíme rešpektovať a ukazuje to, že pán Faraš sa mýli, keď hovorí o tom, že Európa je žalárom národov. Teraz je našou povinnosťou zamerať sa na spoločnú budúcnosť a to znamená e, vyrokovať so Spojeným kráľovstvom dobrú a priateľskú hospodárskú a politickú e, dohodu o našich budúcich vzťahoch e, v obojstrannom záujme a dohodu, ktorá zabezpečí integritu jednotného trhu a vysokú mieru ochrany e, životného prostredia, sociálnych práv a pracovníkov. Toto je kľúč k úspešným rokovaniam a až do konca roku 2020 budeme musieť e, teda počkať, aby sme vedeli, či e, môžeme zmietnúť zo stola scenár Brexitu bez dohody. A samozrejme musíme riešiť aj očakávania našich občanov a je tu konferencia o budúcnosti Európy, je tu zelená dohoda, toto všetko je veľmi dôležitá, dôležité, ale sú ešte isté nedostatky v prípade rokovaní o viacročnom finančnom rámci a dokončení bankovej e, únii e, to by nám malo pripomenúť, že e, sa treba lepšie pripraviť aj na e, výzvy Brexitu. Máme 17 požiadaviek o každý aj. Obávam sa, že e, asi všetci nebudú mať možnosť sa vyjadriť. Pani Nečingua, minúta. Ďakujem, ako povedalo mnoho ľudí, voľby v Británii ukázali tragickú realitu Brexitu veľa britských občanov volalo, e, volilo strany, ktoré boli proti Brexitu, ale podľa systému, volebného systému sa podarilo pánu Johnsonovi získať väčšinu. Som veľmi vďačná e, rade e, a pánu Barnierovi za snahu v aby tie naše vzťahy zostali e, čo e, najúžšie. Dúfam spoluprácu vo vedeckom, akademickom výskume. Toto bolo veľmi, veľmi prospešné pre pokrok v oblasti vedy a bolo to e, na prospech všetkých Európske únie E, sa obávajú, že sa v Spojenom kráľovstve možno budú podkopávať istým spôsobom práva e, pracujúcich. My sa budeme snažiť, e, aby tieto práva zostali v Spojenom kráľovstve nedotknuté rovnako ako aj ochrana životného prostredia. Ďakujeme všetkým za podporu tých, ktorí chceli, aby Británia zostala v Únii. Pán Faráš sa míli, keď očakáva lepšiu budúcnosť mimo Európskej únie a dúfam, že jedného dňa sa budeme schopní vrátiť. One minute, Mr. Anderson. Pán Andersen, minúta. Dohoda o klimatickej neutralite 2050 EU sa dohodla. Keď som si prečítal váš tweet, pán Michel, v piatok po obede, tešil som sa, že je to krok dobrým smerom, veľký úspech e, pre hnutie e, e, Fridays for Future. Ale aký, akú hodnotu to má táto dohoda, keď sú tam zlé kompromisy pri viacročnom finančnom rámci? Ide predsa o budúcnosť nášho kontinentu kontinentu a ten môžeme stvárňovať len európsky. Fínsky e, návrh e, finančného e, rámca je zlý. Keď kto zostane pri 20%, 25% na investíciách, kto kráti finančné prostriedky, ten nebude úspešný. Nebudeme vedieť držať krok so svetom. Klimatická neutralita, energetické budovy, rýchle železničné prepojenia, to všetko treba financovať, na to všetko treba budeme mať špecifické položky vo viacročnom finančnom rámci. Takže požiadam aj vás, pani von der Leyen, prispôsobte váš návrh eh, k dohovore Green Deal, pretože zatiaľ to celé nejako finančne nevychádza. Ďakujem pani Bizoto na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Európa je čoraz viac v područí eh, bank eh, a E, aj závery poslednej Európskej rady e, to ukazujú. E, Francúzsko-nemecká klika presadzuje svoju vôľu a je to veľký blav. Európs, Nemecko-francúzska Európa chce využiť aj talianské finančné prostriedky v spolupráci s súčasnou vládou. Chcú v podstate takto ovládať e, finančné prostriedky Talianov. Ale kto vám dáva právo na to, aby ste takto pošliapávali demokratické práva občanov? E, pripravte si e, batožinu, pretože vás čoskoro talianský ľud pošle domov z Bruselu. Ďakujem. Pán, pán Overtveld, minúta. Pani predsedajúca, e, pán predseda, pokiaľ ide o zelenú dohodu, to v podstate predstavuje realistickú snahu o transformáciu nášho hospodárstva. Pochopiteľne na to je potrebný výskum a vývoj. A dnes, e, tento týždeň, e, už tu zaznelo, že technológia nie je žiadne E, žiadny luxus, je e, v podstate e, je to nutné, ale nová dohoda potrebuje financovanie a sú tu oblasti, ktoré si treba objasniť, napríklad viacročný finančný rámec, táto nová zelená dohoda bude vyžadovať e, viac než 270 miliónov, aby sa dosiahli ciele. Do roku 2030 musíme e, prijať aj finančné opatrenia. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, pán predseda Michel povedal, že potrebujeme užšiu spoluprácu s, e, s komisiou, aby sme dospeli ku kompromisu. A chcem upozorniť na to, že aj parlament s týmto kompromisom musí súhlasiť. Ďakujem. Minúta pán Montis. Ďakujem pekne. Tak ako sú vajcia vajciami, to je zrejme moje posledné vystúpenie. A chcem len pripomenúť, že som škótom, že som Britom a že zostávame Európanom. A môžete tam sedieť eh, s tými úprimnými pohľadmi a môže, môžete pochybovať o tom, čo hovorím, ale ja som bol kuriérom samizdatov do Sovietskeho zväzu a do toho hnutia ilegálneho. Ja som podpís, eh, podporil Solidarnosť v 80, 80 rokoch. Ja som hlasoval za plán Berlínskeho múru. Toto miesto je antitézou dobrého európanstva. Je proti rozmanitosti našich kultúr a ekonomik. Toto je len isté, isté vysielanie signálov o nejakej hodnote, o nejakej dôstojnosti, ale to je len klamlivá clona. Neustále a neochvejne pracujete na tom, aby ste všetkých dali do jedného homogenizovaného bloku centrálnej kontroly Spojené kráľovstvo nechce byť súčasťou týchto snah. My odchádzame a nech sa vám darí. Neodchádzame z dôvodu Daniela Henena alebo Dominika Cummingsa, ale z dôvodu toho, že Nigel Farage a Brit Cummins eh, nastavili tú politickú, teda stranu, politiku strany, že umožnili nám odísť a umožnili Brexit. Sloboda. Michael. Pán Bogdan, minúta. Chvíľočku vás poprosím. Could we stop the dog whistles, please, colleague? E, mohli by sme prestať s tým pískaním. E, tým, že som z Írska, chápem, čo máte na mysli, keď hovoríte o slobode. Pán Bogdan, e, minúta. expresia unei viziuni dacă operăm cu logica tăierilor fără să ținem cont de nevoile tuturor statelor membre Ďakujem pekne. Návrh rozpočtu Európskej únie e, nie je príliš dobrý, pretože je tam veľa krátení, veľa redukcií. Keby sme mali zohľadňovať všetky požiadavky členských štátov, tak by sme len zväčšili tú medzeru medzi východnými a západnými krajinami. Musíme posilniť koheziu. Myšlienka transferu medzi e, prostriedkami e, ruší akúkoľvek flexibilitu. Preto krátenia, pokiaľ ide o koheziu, a spoločnú polnospodárskú politiku. Nie je to dobré, nie sme za dvojrychlostnú Európu. Európa by mala ísť jednou rýchlosťou. Sme za klimatickú neutralitu do roku 2050 a za ambiciozne ciele v tomto ohľade. Aj napriek tomu, že sú komplikované a že si vyžadujú e, vhodné opatrenia na národných úrovniach, majú na pamäti, že ešte stále existujú významné rozdiely medzi občanmi v závislosti od toho, kde žijú. Pán Fritson, e, minúta. No, ďakujem pekne. Musím povedať, e, že som potešená, že Európska rada rozhodla podporiť cieľ uhlíkovej neutrality do roku 2050. Situácia e, je veľmi vážna a vyžaduje si od nás e, okamžité kroky. Krajiny po celom svete nedokázali sa dohodnúť. Mnohí z nás boli sklamaní touto skutočnosťou a o to viac je dôležité, aby sme mali spoločný cieľ. Chceme EÚ, ktorá bude uhlíkovo neutrálna, to je našim cieľom, a to je skutočne v súlade s Parískou dohodou. Znamená to prechod ku klimaticky neutrálnej Európe. Čo to znamená v praxi? Nové príležitosti, nové modely podnikania, nové trhy, nové technológie a samozrejme nové príležitosti. A okrem toho aj nový ekologický rast. Klimatická zmena bude zotrvávať, musí byť inteligentná a spravodlivá. Ja sa chcem ubezpečiť, že všetci spoločne naozaj budeme na túto vec tlačiť. Chceme, aby EÚ bola prvým kontinentom, ktorý bude klimaticky neutrálny. Ďakujem pekne. E, pani Charanzová, minúta. Much, Madam Chair, Madam e, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Po zlyhaní COP25 konferencie v Madride zdá sa, že Európa je jednou z mála krajín alebo zo skupení, ktorá je ochotná pustiť sa do boja proti klimatickým zmenám. Toto sa však musí zmeniť. Musíme robiť viac, aby sme pozbudili ostatných mimo Európy, aby odvedli svoju časť. Napríklad Čína by už nemala byť definovaná ako rozvíjajúca sa krajina. Európa sama nezachráni planetu. Česká republika je ochotná prispieť ku otázkam klímy, ale budeme potrebovať pomoc navrhnutý fond pre spravodlivú zmenu alebo prechod e, by nemal byť len premenovaným kohezným fondom. Treba vytvoriť nové fondy. E, takisto zatiaľ, čo ten zelený investičný plán e, alebo program je dobrou, dobrou myšlienkou, tak určite to nesplní požiadavky industrializovaných krajín, ako je Česká republika, Slovensko a iné krajiny v regióne, ktoré čeli oveľa väčšej výzve a síce dodržať klimatické ciele, zatiaľ čo udržia pri živote svojej ekonomiky. Ďakujem pekne, pani z minúta. Vidím, že Európsky parlament už začal krátiť tie emisie je tam viac ľudí na tých galeriách ako tých, ktorí tu sedia. Mali by ste veriť ten projekt, no to je trápas. Ľudia tri roky to majú úplne zavreté oči šikanovali ste Spojené kráľovstvo a konšpirovali ohľadom tých, ktorí chceli Brexit, hovorili ste o tom, presviečali ste ľudia, aby, si, aby zmenili ten názor, ale ste sa tak hlboko milili. E, voliči nežijú vo vašej bubline EÚ, oni nechcú, aby ich životy riadili fanatici EÚ, ktorí sa nezodpovedajú nikomu a napriek tomu vášmu maximálnemu úsiliu Brexit bude úplným úspechom. Spojené kráľovstvo teraz získalo páky v rámci rokovaní a ja verím, že Boris Johnson vám povie, že zabudnite na vaše rovnaké podmienky hry. Nechajte si vaše nariadenia, my si osvojíme ten, tú získanú slobodu. My budeme prekvitať. EÚ by nemalo proti tomu bojovať, malo by sa pozerať a učiť sa, ako sa Spojené kráľovstvo bude stávať skutočne demokratickým a globálnym, pretože ak nie, tak pamätajte moje slova, federalisti sa postarajú o to, aby váš hlúpy projekt, váš projekt skončil na smetisku dejín. Krásne Brex Vianoce. Pani Todd, minúta. No, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsednička komisie, vítam skutočnosť, že lídry členských štátov Európskej únie sa dohodli. Dohoda, ktorá má zabezpečiť, že do roku 2050 sa Európa stane uhlíkovo neutrálnou. Podľa mňa ešte stále treba spraviť isté kroky, ale skôr ako ich e, spravíme, e, musíme si dohodnúť niektoré zásady. E, tá najpodstatnejšia sa ani tak netýka penalizácie jednotlivcov, ale e, tých spoločností, tie, ktoré najviac nečistujú a tie krajiny, ktoré najviac nečistujú, oni musia platiť za tieto opatrenia. Nemyslím si, že tieto náklady by mali znášať e, rodiny, mali byť prenesené na rodiny. Nemôžeme sa ocitnúť v situácii, kde budú rastú, rásť ceny potravín teda, a budú to ceny, ktoré najviac sa dotknú práve e, tvrdopracujúcich rodín. To by nebolo správne. Keď sa pustíme touto cestou, len zvýšime nerovnosti medzi krajinami EÚ. Aj pokiaľ ide o emisie CO2, ak skutočne chceme pristúpiť k drastickej redukcii emisí, tak musíme si osvojiť zásadu technickej technologickej neutrality. To treba mať stále na pamäti. A takisto by som rada uviedla, že Maďarsko nebude e, mať len prázdne reči a budeme uplatňovať opatrenia. A robíme tak už e, niekoľko desaťročí. Ďakujem. E, pani Marquez, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poviem len niekoľko pár krátkých slov ohľadom záverov Európskej rady o finančnom rámci. Naozaj to trvalo veľmi dlhý čas, pokiaľ lídry, alebo kým lídry sa dohodli na rámci. Bola to premeškaná šanca pre európskych lídrov dohodnúť sa na takýchto veciach, e, ktoré sú mimoriadne dôležité pre Európsku úniu Teraz je to v rukách predsedu rady, aby urobil veci, ktoré ešte zatiaľ spravené neboli. Naša včerajšia schôdza a iniciatíva z úrovne predsedu Sasoliho bola prvým krokom správnym smerom. Pripomenula by som, že parlament je pripravený rokovať a už teda pripravený od eh, novembra minulého roku. Súhlas s viacročným finančným rámcom si vyžaduje politickú dohodu v otázke vlastných zdrojov, pokiaľ ide o financovanie EÚ. A nakoniec návrh rady bol predložený a nie je akceptovateľný. Chceme rozpočet v januári 2021. Nie sme však pripravení na ďakujem. Pán Kelleher, minúta. Uh, the British election was a E, britské voľby boli jasným rozhodným e, víťazstvom pre konzervatívnu stranu. Spojené kráľovstvo teraz opustí Európsku úniu e, z toho dôvodu, že prejde zmluva o odstúpení a 31. januára sa tak stane. Sú tam aj ochranné prvky alebo ochranné teda zábezpeky, pokiaľ ide o neexistenciu tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom, ale musíme byť obozretní, opatrní. Pán Barnier, akékoľvek návrhy sa budú objavovať v rámci tej dohody, Musíme sa ubezpečiť, že nebude tam tvrdá hranica medzi dvoma Írskami. Takisto treba potvrdiť eh, Veľkopiatkovú dohodu o práva občanov, eh, takisto občianstvo EÚ. Eh, majú sa pamäti, že mnoho ľudí v Severnom Írsku chcú vyjadriť svoju identitu ako írsky občania a zároveň aj európsky občania v zásade väčšina v rámci Severného Írska sa chce vyjadriť alebo profilovať ako európsky občania znovu nastavenie toho politického, politického kontextu v Norskom, v Severnom Hírsku sa deje práve teraz a nie je pochyb, že do budúcnosti môžeme očakávať isté štiepenie, isté snahy o štiepenie. Takže musíme privítať Veľkopiatkovú dohodu, predložiť návrhy a otestovať si tie demokratické zmeny, aby sme vedeli, ako sa uberá uvažovanie severovičanov z pohľadu ich spoločného projektu irsko severné Irsko. Pán Mejmarakis, minúta. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam závery zo samitu. Pokiaľ ide o dohodu, e, nezákonnú dohodu medzi Tureckom a Líbiou, pretože Grécko a Cyprus dostali podporu od Európskej únie a to je e, krok smerom k posilneniu prítomnosti v Stredozemí a takisto snaha, naša snaha ochraniť námornú hranicu. Keď sa pozriete a počúvate tie nepodložené tvrdenia tureckej strany, tak si z toho viete eh, spraviť obraz. Ako sa častokrát už potvrdilo aj v minulosti, turecká vláda eh, neuznáva medzinárodné právo, neuznáva eh, námorné právo a pokračuje v stratégii, národnej stratégii, ktorá je v rozpore s akýmikoľvek právnymi pravidlami. Erdogan a teda Turci sa snažia podkopať stabilitu v priestore východného Stredomoria. tento regionálny rozduchávač problémov musí byť konfrontovaný aj formou sankcií zo strany Európy. Je nevyhnutné, aby sme si udržali čistú, čisté uvažovanie, chladnú hlavu a prakticky jasne vyjadrili, že nebudeme zatlačení bokom. Pani Bišov, minúta, ďakujem pekne. Veľmi pozorne som načúvala predsedovi rady, pánovi Mišelovi, keď hovoril o konferencii o budúcnosti Európy a pozrel som sa aj na závery. A čo je z toho badateľné, je, že Európska rada e, doposiaľ pristupovala k tomuto veľkému projektu bez veľkých ambícií. Pán Mišel, ja verím, že budete môcť prispieť k tomu, že sa takýto postoj v novom roku na rade zmení, pretože táto konferencia predstavuje veľkú príležitosť Európu opäť postaviť z hlavy na nohy a potom, čo nás e, zastancovia Brexitu opustia, e, tak naozaj dokážeme zabezpečiť nový prelom, e, nový, e, no, nový smer v Európe. Na to potrebujeme ambiciózny, odvážny koncept a naozaj musíme zabezpečiť širokú účasť občanov a takisto reprezentatívny dialog s občanmi. A tam nestačí len odkazovať na strategickú agendu, alebo len konštatovať, že chceme stavať na tom, čo sme urobili doposiaľ. Ja chcem tu na prezentovať apel, e, ako hovoril Willy Brandt, e, aj rada by mala e, sa odvážiť ísť smerom posilnenej demokracie a mala by urobiť kroky v novom roku v tomto ohľade. A pri rokovaniach s komisiou a s parlamentom naozaj predkladať dobrý, ambiciózny koncept, tak aby sme si zabezpečili dôveru občanov. Ďakujem pekne, pán Ranžel. Minúta. Thank you, share. Ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Eh, dovolte mi vyjadriť eh, veľkú spokojnosť nad skutočnosťou, že komisia si osvojila myšlienku energetického prepojenia, kde sa prepojí Portugalsko, Španielsko so zvyškom Európy naprieč, cez Pireneje. A ja to vnímam ako prioritu v rámci ekologického dohovoru. Nie je to environmentálna alebo ekonomická otázka, je to aj otázka geopolitického významu tým pádom budeme mať menšiu závislosť na Rusku, ak otvoríme e, dvere energii v rámci Európy a teda aj pre Iberijský polostrov, ktorý generuje čistú energiu a ktorú môže potom ďalej posúvať do iných oblastí, takže naša závislosť na Rusku sa zmenší. Takisto chcem povedať predsedovi, e, pánovi Mišelovi, e, naozaj som troška sklamaný nedostatkom vízie alebo neprítomnosťou vízie rady ohľadom budúcnosti Európy. Myslím, že rada sa musí zaviazať a takisto aj parlament sa musí zaviazať. Musíme sa najskôr pozrieť na občanov. Nemali by sme sa zaoberať výsledkami, skôr ako si vypočujeme hlas občanov. Naozaj máme pocit, že rada by mala robiť v takýchto intenciách. Ďakujem pekne, pán Mavrides, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Závery jednomyselne ukázali na úrovni hlav vládov, že ide o nezákonné e, konanie Turecka. Či už v memorande je to zakotvené, alebo pokiaľ ide o Tripolis a dohodu s Líbiou, v obidvoch prípadoch je Turecko mimo práva, mimo zákonov o mori a podobne. A dnes rada vyslovila svoju solidaritu k štátom, po ktorých právach sa dupe. To, čo robí Erdoğan, je proti Európskej únii, proti medzinárodnému právu. Je to niečo, čo sme dosiahli. Tu ide o právo Európskej únie, ktoré sa týka aj východného stredomeria moria. A pokiaľ ide o tú situáciu tam, sa tu zaoberáme týmito otázkami a rada sa vyslovila proti opatreniam voči Turecku, ale zajtra začína nová komisia diskusiu o zlepšení obchodných vzťahov s Tureckom. Nezabúdajte, že Erdogan vytvára nových džihadistov v Líbii a my musíme chrániť svoje práva. Ďakujem. Tu musím kolegovia povedať, že už nebudeme mať žiadnu spontánnu diskusiu, lebo na obed hneď začne odovzdávanie Sacharovovej ceny. Ospravedlňujem sa tým, čo sa chceli vyjadriť. Teraz pani Angelika Nibler. Ďakujem pani predsedajúca, pán predseda komisie rady, milé kolegyne, kolegovia. Dve poznámky k výsledkom rady. Poprvé, členské štáty nepovedali nič o situácii na Malte a tu hovoríme o vražde na zákazku, kde, do ktorých sú zapojené najvyššie vládne kruhy. Ja si myslím, že je to zahambujúce. Druhá poznámka sa týka zelenej dohody. Ak to urobíme dobre, tak zelená dohoda bude hnacou silou rastu EÚ. To rada aj potvrdila. Správne to urobiť znamená nové technológie, inteligentné riešenia potom dokážeme dosiahnuť e, e, klimatickú neutralitu do roku 2050. Technologicky je to možné, ale musí to byť aj ekonomicky zmysluplné. A preto si myslím, že táto politika sú dve strany jednej mince a teší ma pani predsedkynia komisie, že na budúci rok prejdete len s klimatickou politikou, ale aj s priemyselnou politikou, ktorá musí doplňovať tento záväzok. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Korbet. Ďakujem. Kebyže pokračovať v Brexite, prosím, uvedomte si, pamätajte, že 53% hlasovalo v týchto voľbách za strany, ktoré chceli iné referendum k tejto veci každý prieskum verejnej mienky okrem jedného ukázal, že väčšina britskej verejnosti by hlasovala za zostanie, keby bolo nové referendum. A pán Johnson so svojimi 43 percentami, len o percento viac ako mala pani Mayová, to bere ako mandát na tvrdý Brexit. A nechajte sa zmiasť. On chce tvrdý Brexit, pretože už povedal, že dolná e, snemovňa bude hlasovať nemôže hlasovať o predlžení prechodného obdobia. Chce vydať na to zákon. On sa povedal jasne, čo chce. Jeho stratégia v rokovaniach sa zdá že dajte mi, čo chcem, alebo spácham samovraždu. To nebude fungovať, to bude vedieť ku katastrofickému Brexitu. A pani predsednička, chcem podporiť to, čo povedal pán Ferhovša. Tento parlament by nemal schváliť žiadnu dohodu, pokiaľ nebudú zabezpečené práva občanov na oboch stranách hraníc. Ďakujem. Posledným rečníkom pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Veľmi sa teším, že mám slovo teraz a môžem sa vyjadriť k stretnutiu rady. A e, zaujíma ma najmä budúcnosť EÚ. Včera na skupinovom rokovaní bol aj Michel Barnier, a informoval nás o tom, čo nás stane v najbližších 12 mesiacoch. Je to veľmi jasné, ako povedal pán Korbet. Pokiaľ tam nebude dobrá vôľa a spolupráca, tak výsledok bude veľmi skromný. Chcem vyzvať pána Johnsona, aby nestanovoval nepotrebné lehoty na rokovania. Chcem mu povedať, že ak spravíme Brexit správne, to je to, dôležitejšie, než ako mať Brexit. Dúfam, že to dosiahneme. Chcem aj spomenúť veľmi stručne to, čo sa tu už povedalo k VFR. Ja dúfam, že všetky členské štáty vystúpia tak, že dostaneme riadny rozpočet. Ďakujem veľmi pekne. Tým končíme náš zoznam rečníkov a teraz dám slovo pánovi Barnierovi, hlavnému vyjednávačovi Brexitu. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, je tu na žiadosť Uršova Vandala aj našej predsedničky a ako ste aj vy mnohí povedali, otázka Brexitu e, je dôležitá, čiže sa chcem k tejto veci vyjadriť, chcem zareagovať na vaše vystúpenia. E, Pozorujem to, ako ste viacerí z vás pozorovali, že to poprvýkrát, kedy váš parlament diskutuje o Brexite, vediac, že naozaj sa zrealizuje 31. januára a hovorím to s veľkým rešpektom, s veľkým pochopením. Uh, e, Iráče Garcia Pérez, Dančian Čološ, e, pani Kelly, viacerí z vás uh, ste vyjadrili mnohé pochopenie, preto aj mnohí z vás tu, aj tí, ktorí sú mimo hemicyklu, by si želali, aby Spojené kráľovstvo ostalo v Únii, ale zároveň vyjadrujeme rešpekt aj voči voľbe Británie od samého začiatku. To bolo našou zadpovednosťou, pani poslanci, poslankyne, našim poslaním, tak ako som ho dostal, bolo presne rešpektovať vôľu, ktorú vyjadrila väčšina britských občanov a teda zabezpečiť riadený výstup v záujme občanov, v záujme hospodárstva, v záujme budúcnosti cez zmluvu, ktorú mám tu pred sebou, ktorú veľmi dobre poznáte, pretože sme v podstate do určitej mieru spolu tvorili, za to chcem poďakovať riadiacej skupine pre Brexit a všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili na práci pre všetkým pánovi Ferhoštatovi Áno, je to obratené smerom do budúcna. Bol by som rád, aby naša predsednička, pani Uršula van der Leyen, chcel by som zopakovať to, čo ona povedala. Bez ohľadu na to, aká bude naša budúcnosť, vzťahy a priateľstvo medzi ľuďom budú neporušiteľné. To je to hlavné smerovanie pre ten čas, ktorý nám ostáva, v rámci ktorého budeme pracovať e, ambiciozným spôsobom, plným rešpektu na vytvorení strategického silného vzťahu so Spojeným kráľovstvom. E, tento vzťah bude vychádzať z hospodárskeho piliera a predovšetkým s komisárom Filom Hoganom a s ostatnými komisármi pod e, vedením pani predsedničky e, pripravíme stratégiu a v podstate to bude vysoká priorita s Jozefom Borelom a ďalšími komisármi bude to priateľská krajina, spojenecká krajina, partnerská krajina a toto, túto alianciu, toto spojenectvo, toto priateľstvo, toto partnerstvo musíme premietnúť do novej zmluvy. Ja chcem pripomenúť, že rámec týchto budúcich vzťahov, ktorý je veľmi ambiciózny, je veľmi konkrétne popísaný na posledných 36 stránkach tohto dokumentu, ktorý máte pred sebou. A chcem pripomenúť, že tento dokument, a to politické vyhlásenie, to je spoločné politické vyhlásenie. Na každom slove záleží. Každé slovo bolo odsúhlasené nami aj Borisom Johnsonom. A opakujem, na každom slovičku záleží. Čo môže obmedziť túto ambíciu pani poslanci, pani poslankyne? Dve veci. Poprvé, čas, čas, ktorý potrebujeme na to, aby sme premietli túto ambíciu do textu zmluvy. A po druhé, samozrejme, rozdielne názory, ku ktorým môže dojsť, rozdielne záujmy, rozdielne ciele. A konkrétne odpoveď Spojeného kráľovstva v najbližších týždňoch na jednu otázku. Spojené kráľovstvo odchádza z únie, rešpektujeme túto voľbu, ale neodchádza z Európy. Chce sa vzdialiť a v akom pomere z nášho, od nášho reglementačného modelu. A Túto otázku sme položili a na túto otázku Spojené kráľovstvo predloží odpoveď a to predurčí výšku našich ambícií. Momentálne spolu musíme vybudovať tri veci. Poprvé, záver, uzavrieť proces ratifikácie dohody o vystúpení, po druhé implementáciu dohodu dohody samotnej so všetkými aspektami, čo nie je zanedbateľné aj pre občanov, ktorých práva sú v tomto texte e, vpísané a musia byť rešpektované. A zároveň, pani predsednička, chcem ešte pripomenúť e, pani Kel, pánovi Kellerovi, pani Kelly, e, čo sa týka Írska, Severného Írska, mieru a stability. A potom teda tretia vec, to je otázka budúcnosti, nové rokovania v obmedzenom čase. E, vypočuli sme si britského premiéra, že nechce požiadať o predlženie prechodného obdobia. Toto predlženie je možné, bude možné až do 30. júna na základe spoločnej dohody. To znamená, každý z dvoch partnerov, na jednej strane Únia, na druhej strane Spojené kráľovstvo, môžu na to povedať áno alebo nie až do 30. júna. Ale tento čas je obmedzený, čiže ak e, budem naďalej hovoriť veľmi úprimne, v tomto obmedzenom čase sa nám nepodarí všetko stihnúť, ale spravíme všetko, čo je v našich silách. Nemôžeme to spraviť všetko, ale dáme tomu všetko, čo máme. A teda, ak chceme sa dopracovať na záver k novým vzťahom a všetkým aspektom týchto vzťahov, budeme potrebovať na to viac času a budeme musieť pokračovať aj po ukončení prechodného obdobia. Do konca roku 2020 budeme musieť ďalej pracovať a rokovať so Spojeným kráľovstvom. Čiže to je moje posledná misia e, pod e, vašou dôverou, dôverou predsedu rady a pod vedením predsedničky komisie. Budeme naďalej pracovať otvorene, e, transparentne, budeme viesť dialog s, s vami a so všetkými útvarmi komisie Pán Mikel Iver, e, ktorý sa vyjadril veľmi vehementne a povedal, že e, je hrdý na to, že je Brit. Áno, samozrejme, my rešpektujem, ja chápem vašu hrdosť, ale pán poslanec Ever, my sme všetci tu hrdí na to, že sme patrioti, všetci. A nemusíte nám dávať e, nejaké ponaučenie alebo lekciu z patriotizmu. Vy nie. Jediná vec, ktorú by som chcel povedať, je, že náš patriotizmus, naša hrdosť na to, že sme patrioti, k tomu ešte pridávame ďalší rozmer. Myslíme si, že náš patriotizmus je dnes aj v budúcnosti vo svete, v ktorom žijeme, bude ešte silnejší, pretože k tomu pridávame spoločné aktivity Európanov a Európsku úniu. Merci, Ďakujem pekne, Michel Barnier. A teraz posledným rečníkom predseda Európskej rady, pán Mišel. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, eh, poslankyne, ďakujem za tie rôzne vystúpenia a názory, ktoré boli vyjadrené. Prvá vec, klíma. Tá minulý týždeň bola číslom jedna pre Európsky summit. Ja chápem, aké všetky úlohy nás ešte čakajú, ktoré musíme zrealizovať konkrétne, to ako je potrebné veľmi rýchlo sa dohodnúť na ciele do roku 2030, aby sme pripravili nový KOP aj spolupráci s komisiou, ktorá patrične vyhodnotí dosiahnutý pokrok v tejto veci. Druhý aspekt, áno, je to dôležitá, akt, ktorý Európska rada schválila minulý týždeň, pretože to bolo jednomyselné. Je to cieľ e, klimatická neutralizácia do roku 2020, 2050, e, pardon, e, všetci Európania si mnohí mysleli, že je treba viac času, ale konkrétne v tejto téme sa nám podarilo dohodnúť sa na Európskej rade. Tretia vec, otvorili sme otázku financovania, pretože ak chceme byť dôveryhodní a realisticky, potrebujeme k tomu dobré financie, čiže budeme v tom pokračovať. Kon- e nielen v rámci eh, budúceho eh, rozpočtu európskeho. Eh, viacerí z vás ste tu hovorili o tom, že je tu silná pozícia európskych orgánov, Európska zelená dohoda, klimatická neutralita do roku 2050. To dáva Európanom, európskym inštitúciám jasné slovo na medzinárodných inštitúciách pre všetkým na samite budúci rok s Čínou, pretože ak chceme posunúť túto agendu na medzinárodnej úrovni a chceme, aby bola úspešná, tak tieto rozhodnutia sú zás zásadné. Musíme vytvoriť podmienky preto, aby v budúcnosti zajtra bola Európa šampiónom. Je to dobre pre prosperitu, pre stabilitu, pre rozvoj a pre inovácie. A tí, ja chápem, že mnohí sú tu netrpezliví, ja tomu rozumiem, ale pozrieme sa na to, za koľko mesiacov sme sa ako ďaleko dostali. Od Sibiu začiatkom roku 2019 iba 9 z 25 súhlasilo s týmto cieľom klimatickej neutrality do roku 2050 a o niekoľko mesiacov neskôr máme jednomyselnú podporu k tejto, tomuto silnému odkazu. Druhá vec, otázka európskeho rozpočtu. Ja súhlasím s tým, čo e, povedal pán Weber a ostatní europoslanci. Je to práca veľmi ťažká a preto ešte pred minulým týždňom som venoval veľa času tomu, aby som sa stretol s jednotlivými európskymi lídrami, aby som pochopil ich priority, pochopil eh, rokovací priestor a obmedzenia, ktoré sú. A ja vychádzam aj z politickej koherentnosti všetkých politických zodpovedných predstaviteľov, pretože tu počujem legitívne ambície, čo sa týka kapacite konať cez európsky rozpočet, ale E, ja som, mám tu e, lídrov vedľa seba. E, každý má svoje národné parlamenty a potrebujú väčšinu politickú svojej strane. Tak je to aj v tomto parlamente. Čiže musíme mať politickú koherentnosť, či už pri národných parlamentoch alebo v Európskom parlamente. Musíme vychádzať z politických odkazov a vy musíte ďalej byť zodpovední voči svojim voličom Otázka Malty a právneho štátu. E, poviem to jednoznačne k tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá. Právny štát je pilierom, je základnou hodnotou európskeho projektu a zavraždenie novinárky samozrejme je predovšetkým drámou pre rodinu, je drámou pre blízkych, je ľudskou drámou, ale okrem, toho, okrem tejto osobnej drámy je to ťažký a seriózny útok na slobodu tlače, na základy európskeho projektu, ktorý nás spája. Prebieha vyšetrovanie, musí vychádzať z princípu právneho štátu. Toto vyšetrovanie to znamená oddelenia moci a e, európske inštitúcie každý vo svojej roli zohráva svoju úlohu. Tak ako Európsky parlament diskutoval na túto tému, čo zobral na seba svoju zodpovednosť. Ja sa nevyhnem svoj zodpovednosti za každým, keď bude potrebe obhajovať právny štát. V tomto duchu som aj ohlásil, že som k dispozícii, že sa chcem stretnúť s rodinnými príslušníkmi tejto zavraždenej novinárky. A na záver ešte niekoľkými slovami k Brexitu. E, opakovať tu za každým to isté, začal to referendum pred troma rokmi, vyjadrujem svoj rešpekt vyjadreným stanoviskám E, cez referendum. Je mi ľúto toto rozhodnutie, ale rešpektujem rozhodnutie britského ľudu. Európska rada minulý týždeň a Michel Barnier to povedal pred chvíľou veľmi presne, detailne sa pustila do prípravy ďalšej etapy. E, my vieme, akým smerom ideme vieme, že transparentnosť a jednotnosť budú kľúčom k tomu, aby tieto rokovania boli loajálne, e, vedené v duchu rešpektu, obhajovali záujmy občanov, rovnaké podmienky pre všetkých, záujmy zachovanie vnútorného trhu. S veľkou pokorou, s veľkým kľudom vždy v takomto duchu sa snažím spájať ľudia názorov a chcem povedať všetkým tým, ktorí tu sa vyjadrili, e, tí, ktorí ešte útočia, otravujú, útočia, bez toho, namiesto toho, aby používali argumenty. Tým poviem, že sa nenecháme zastrašiť týmto kontroverzným, neplodným duchom a budeme obhajovať silné, úzke, dobré vzťahy v budúcnosti s Veľkou Britániou. A na záver by som chcel ešte zopakovať svoje presvedčenie ambícia, dôvera a zdravý rozum. Ambícia, dôvera a zdravý rozum. To podľa mňa je to, čím by sme sa mali viesť. E, e, nesmieme zabúdať, že každá inštitúcia má, predstavuje sny a nádeje európskych spoluončanov a tento projekt nás mobilizuje, je to projekt do budúcna. Ďakujem. You, ďakujem pán predseda michel Za chvíľ, teraz na chvíľu prerušíme rokovanie a udelenie Sacharovej ceny začne o chvíľku. momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal, donde los journalistes son tués. This has happened in my own country. Je prends ici la parole qu'on me confisque dans mon pays. Kosovo se trouve dans une situation extrêmement dramatique. do centro de poder democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharo al pueblo de Cuba.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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos não nacionalistas são assassinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov ao povo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нет цензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。 Чечне и вообще на Северном Кавказе. The spectre of war is our world. Still, there is hope. C'est dramatique.